došlo tiež k zmene tejto situácie. Vie komisia o týchto opatreniach, ko ktorým sa musela utekať mexická vláda? Aké kroky plánuje komisia v tomto smere, pretože situácia Eh, ku ktoré došlo k, eh, v súvislosti s zavraždením novinárov a tiež tlakom, ktorý sa vyvíja na novinárov, sa nemôže ďalej tolerovať, pretože Mexiko je strategickým partnerom Európskej únie a naše strategické partnerstvo sa práve zakladá na našich spoločných hodnotách. Bola by som vďačná, ak by zástupca komisie mohol odpovedať na túto otázku. Nebudem už o tom viac hovoriť, ale rada by som ešte povedala jednu vec. Som zastupkyňou v delegácii pre vzťahy s Mexikom a v najbližšej budúcnosti ešte tento rok by som rada iniciovala vypočutie v Európskom parlamente práve na tému situácie v oblasti ľudských práv v Mexiku. A chcela by som sa stredovať na tri veci. Po prvé, vraždy novinárov, po druhé, situácia v oblasti obhajcov ľudských práv v tejto krajine a ďalej situácia v väzeniach v Mexiku, ktorá je skutočne nepriateľná a už nemôžeme byť naďalej ticho. Ďakujeme. Ďakujeme pani podpredsednička Andrikine. Teraz dávam opäť slovo zástupcovi komisie. Ďakujem. Pani predsednička. Viedli sme otvorené a rozsiahle rokovania o tejto veci a ostatných veciach počas e, prvého dialógu 20. mája, e, ktorý bol zameraný na ľudské práva. Európska únia veľmi jasne predniesla svoje stanovisko a vyjadrila svoje obavy o týchto otázkach a mexická strana bola veľmi ochotná a snažila sa pochopiť e, a porozumieť našim obavám. Vysvetlili sme, aké sú naše obavy a podpredseda e, Gomez Robero sám navrhol, aby sa vytvorila pracovná skupina na preskúmanie týchto prípadov. A v tejto skupine by e, bola zastúpená aj Európska únia. Za prítomnosti ministerstva vnútra odznela ochota prehlbiť eh, kontakty a venovať sa vyšetrovaniu konkrétnych prípadov, najmä so zameraním sa na konkrétne prípady, o ktorých vyšetrovanie už eh, prebieha. Čo sa týka hrozieb a vražd novinárov, eh, federálny prokurátor predniesol prezentáciu práve na túto tému. Je to funkcia, ktorá sa zaberá práve touto otázkou a vyjadril sa k tejto situácii. Informoval Európsku úniu o stave vyšetrovania týchto prípadov, najmä vraždy troch novinárov v januári. Nespomína sa tam žiadny konkrétny akčný plán, ako ste uviedli, ale Zaznamenali sme, e, že mektická vláda prijala kroky zamerané na vyšetrenie týchto prípadov čo najhlbšie. Nespomenuli sa žiadne konkrétne opatrenia alebo žiadny konkrétny akčný plán. Ale vycítili sme, že mexická strana berie túto situáciu veľmi vážne. Ďakujeme. Teraz by som rada poďakovala komisii za to, že sa vyjadrila k otázke vraždy Peti Kariňo a Jurie Jakola vo prvom dialogu o ľudských právach. Ja som zaslala listy komisii a tiež delegácii Európskej únie. A v tomto zmysle podľa mňa toto je mílnik, ktorý by mohol znamenať koniec beztrestnosti a situácii, kde paravojenské zložky sú prepojené s miestnymi zastupiteľmi a polícia je bezmocná, nedochádza k odsúdeniam a k vyšetrovaniu týchto e, vražd. Rada by som ešte pripomenula ďalší list, ktorý e, som nedávno zaslala a ktorú som spomína potreba e, brániť humanitárny konvoj, ktorý sa vyšle 7. júna z Mexico City práve týmto pôvodným obyvateľom v Habake. Možno viete, že Omar Espersa, ktorého ste spomenuli a s ktorým sme sa stretli, aj tento bol včera s nami. E, rokovali sme s ním o tom a ja som nadobudla dojem, že mnohí ľudia v oblasti, kde žije toto pôvodné obyvateľstvo, sú skutočne ohrození. E, bola by som rada, keby delegácia Európskej únie v Mexico City sa snažila o to, aby títo ľudia boli chránení. Neviem, či sa chcete k tomuto nejako vyjadriť, alebo nie. Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte, v krátkosti by som zareagoval. Sme si vedomi tejto situácie. E, sme v úzkom kontakte s mexickými orgánmi, ako viete mexické orgány povolali členské štáty Európskej únie k tomu, aby informovali o tom, že táto situácia je veľmi komplikovaná, nebezpečná a rozhodli sa vydať mimoriadne víza na prístup do tohto územia. Komisia um, si robí veľké obavy v úsledku tejto situácie a tiež ehm, vydala vyhlásenie po tomto incidente. Ale bezpečnosť eh, je na pleciach mexických orgánov. Naša delegácia v Mexiku však veľmi pozorne sleduje túto situáciu a je v kontakte s federálnymi úradmi, eh, vedúci delegácie nadviaže kontakt s ministerstvom zahraničných vecí tento piatok a na budúci týždeň sa majú stretnúť, aby rokovali o týchto veciach. Včera sa uskutočnila schôdza, pardon, v útorok sa uskutočnila schôdza s právnikmi obetí a táto otázka bola aj predmetom rokovaní s federálnymi úradmi e, počas nášho dialogu o ľudských právach 12. mája. Veľvyslanectva krajín Európskej únie budú informovať svojich občanov o nebezpečnej situácii v tejto oblasti a tiež o rizikách, ktoré s ňou môžu byť spojené. Tiež ich budú informovať o mimoriadných vízach, ktoré zaviedlo Mexiko. Nie všetky veľvyslanectva to tak urobia. Niektoré áno, niektoré nie. Taká je teda situácia v tejto chvíli. Ďakujem. Very... Ďakujem pekne. Ďakujeme aj za to, že ste e, zareagovali na konkrétne otázky, ktoré tu odzneli na vašu adresu. Teraz môžeme prejsť k druhej otázke. To je otázka našej pani kolegyne Kiel Nilsena týka sa práv pôvodných e, obyvateľov v západnej Papue. Chceli by ste ešte v krátkosti zhrnúť svoju otázku, alebo dáme hneď slovo komisii? Nie, nie. Myslím si, že môžeme dať hneď slovo komisii. Podľa mňa otázka bola dostatočne jasná. Týka sa pôvodného obyvateľstva západnej Papuji. A vo všeobecnosti však práva pôvodných obyvateľov sa tam tiež spomínajú. A potom, keď si vypočujeme odpoveď, sa rozhodnem, či chcem predložiť doplňujúcu otázku alebo nie. Nech sa páči, dávam slovo komisii. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem aj pani Kiel Nielsen za jej otázku k takejto závažnej téme, ako sú práva pôvodného obyvateľstva. Môj kolega Pedro Martínez Vargas vám o chvíľu povie niečo konkrétnejšie o Indonézii. Ja sa vyjadrím vo všeobecnosti k otázkam iniciatívy komisie v tomto smere aby som trochu položil do kontextu všeobecnú politiku v tomto smere, otázky, ktoré sa týkajú práv pôvodného obyvateľstva, sú súčasťou našej politiky zahraničných vzťahov a tiež vyhlásenie OSN na túto tému je našim hlavným bodom, ktorého sa držíme. Snažíme sa venovať sa otázke práv pôvodného obyvateľstva na všetkých úrovniach. Snažíme sa to zapracovať aj do bilaterálnych, aj do e, multilaterálnych opatrení. E, v multilaterálnej oblasti to znamená, členské štáty koordinujú v čoraz väčšej miere svoje kroky a snažia sa byť aktívni tiež na úrovni medzivládneho fóra OSN v New Yorku aj v Ženeve. Okrem toho podporujeme aj fungovanie programu OSN, ktorý sa zaoberá e, touto otázkou a tiež e, poskytujeme finančnú pomoc Medzinárodnej organizácii práce, aby pomohla týmto ľuďom v ich nejakej situácii. Pripisujeme mimoriadnú dôležitosť e, mimoriadným krokom OSN, najmä práci profesora Anaja, ktorý je mimoriadným spravodajcom pre otázky ľudských práv a základných práv pôvodného obyvateľstva taktiež e, stále fórum OSN o otázkach pôvodného obyvateľstva a je, toto je pre nás kľúčové a sme veľmi radi, že hnacou silou za deklaráciou, ktorá bola schválená minulý mesiac v New Yorku, je veľmi dôležitá a je prepojená tiež s deklaráciou z Nového Zelandu. A to je veľmi pozitívny signál aj pre iné krajiny, ako napríklad Kolumbia, ktoré sa tiež zúčastňujú úsilia propagovať túto deklaráciu. Každoročne sa snažíme dosiahnuť, aby sme vypracovali vyhlásenie komisára pre zahraničné vzťahy pri pležtosti Medzinárodného dňa pôvodného obyvateľstva. Nevždy je to časovo vhodné, ale snažíme sa tento rok e, navrhneme tiež vyhlásenie Lady Ashtonovej, čo sa týka bilaterálnych vzťahov. Tu sa snažíme e, zapracovať túto problematiku do našej stratégie rozvoja pre krajine, pre krajiny, kde žije pôvodné obyvateľstvo toto je jedna forma a ďalej snažíme sa využívať konkrétne formy dialogu o ľudských právach, najmä s Indonéziou. Začali sme tiež nový dialog s touto krajinou a prvá schôdza sa skutočne tento mesiac. Teda bilaterálne dialógy o ľudských právach s krajinami, pre ktoré je táto otázka relevantná. Toto je náš hlavný nástroj, ako sa snažíme vysporiadať s touto otázkou. Okrem toho by som tiež eh, rád zdôraznil úlohu demokracie a ľudských práv, ktorá financuje kroky na propagáciu práv pôvodného obyvateľstva formou medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a tiež organizácií samotných eh, zástupcov pôvodného obyvateľstva. Doposiaľ sme sa sústraďovali predovšetkým na preplácanie účasti mimoladných organizácií, ktoré zastupujú pôvodné obyvateľstvo na schôdzach OSN, ktoré sa zaoberajú ich e, problematikou, aby mali svoj vlastný hlas e, aj v týchto multilaterálnych rokovaniach. Isté, že môžem e, uviesť z tejto politiky aj viac konkrétnych príkladov, ale nechcem sa príliš odkláňať od vašej pôvodnej otázky. K nej sa vyjadrí môj kolega Pedro Aysi. Uh, Ďakujem pekne. Komisie, pani keď som chcete nadviazať, alebo máte nejaké poznámky? Áno, pokiaľ ide e, o všeobecnú situáciu, chcela by som uviesť, že bola som členkou delegácie, ktorá sa zúčastnila fóra OSN o pôvodných e, národoch. Obávam sa, e, že som si neupočula osobne samotnú správu, ale bola vynikajúca a uzrkadľovala aj E, naše odporúčania. A ešte jedna malá poznámka. Myslím si, že je však dôležitá. Dopočul som sa totiž, že Európska únia by mala asi viac vnímať predstaviteľov e, pôvodných obyvateľov, e, vtedy, keď naši predstaviteľe navštevujú príslušné krajiny. Napríklad v New Yorku som počula, že sme častokrát náchylní e, sa rozprávať s ľuďmi prítomnými v Bruseli. Teda si myslím, že mali by sme sa vynasnažiť e, zabezpečiť priame kontakty so združeniami pôvodných obyvateľov v tých krajinách, kde žijú, nielen e, s tými, ktorí majú nejaké zastúpenie v Bruseli. Chcel by som požiadať vás o to, aby ste Mm, e, sa nad tým zamyslili. Je naozaj pravda, že naše delegácie za každým nastolujú túto otázku počas e, oficiálnych návštev parlamentných delegácií. Ďakujem pekne za odpoveď. Chápem tak, že nemáte nás, následne žiadne otázky. Dobre som pochopila, že komisia by chcela pokračovať e, vo svojej prezentácii. Áno, pani predsednička, ak dovolíte. Eh, ku konkrétnej otázky, ktorá sa týka Indonézie. Myslím si, že to je podstata vašej otázky. Nechcel som sa venovať príliš veľa času všeobecnej politike, ale ide o veľmi dôležitý signál. Naše delegácie majú skvelú príležitosť stretávať sa s miestnymi mimovládnymi organizáciami, ktoré majú na starosti ľudské práva, najmä eh, pokiaľ ide o ľudské práva pôvodného obyvateľstva je to súčasť nástroje demokracia a ľudské práva krajiny ako Kanada alebo Spojené štáty, kde nemám až tak veľa práce pri financovaní eh, eh, miestnych organizácií, ktoré zastupujú eh, pôvodné obyvateľstva, ale existujú viaceré krajiny, kde je to potrebné. A teraz by som chcela dostať slovo svojmu kolegovi, pánovi Martinesovi. Áno, nech sa páči, udelujeme slovo ďalšiemu predstaviteľu Európskej komisie. Ďakujem pekne. Dovolte uh, doplniť odpoveď. Takže v prvom rade komisia je veľmi znepokojená nielen konfliktom na Papuji medzi vládou a hnutím za nezávislosť, ale aj ďalšími konfliktami, vrátane toho, čo ste spomenuli, e, e, vojny medzi jednotlivými klanmi, spory v súvislosti s vlastníctvom pôdy alebo politický boj. Prostredníctvom našej delegácie, e, delegácie v Džakarte komisia sa snaží robiť maximum prisledovaní vývoja e, na Papuji prostredníctvom návštev alebo participácie na e, zasadnutí veľvyslanectiev v takých ako Spojené štáty, Austrálie, Nový Zeland, Japonsko alebo niektorých veľvyslanectiev z členských štát, štátov únie s tým, aby sme priamo v Džakarte diskutovali o otázkach súvisiacich s e, E, touto krajinou. Viete určite, že Papua je veľmi e, citlivá oblasť. Najmä e, je to veľmi citlivé pre indonésku vládu. A musíme postupovať veľmi opatrne, keď vedeme dialog s indonéskou vládou o situácii na tomto ostrove, pretože častokrát to spôsobuje reakciu E, e, v tom smere, že vláda odmieta viesť dialog o situácii e, na papuji. Zdôvodňuje to tým, že to môže ešte viac zhoršiť konflikt a zhoršiť celkovú situáciu na Papuji. My, mám na mysli komisiu, veľmi pozorne sledujeme indonésky e, plán v oblasti zniženia emisí uhlíka a e, v tomto smere Papua zohráva kľúčovú úlohu, ako viete. Papua má 38 e, miliónov hektárov lesných porastov a to znamená, že gro snah Indonézii v oblasti znižovania uhlíkových emisí bude musieť zohľadňovať to, čo je, alebo je možné, alebo nie je možné robiť na papuje. Čo sa týka konkrétne otázky e, e, stenej pani poslankyne, áno, sme si e, vedomi tohto projektu, e, štátneho projektu, integrovaného projektu e, ktorý e, je určený pre tri e, rajony e, ktorý e, sa dotkne asi 1 milióna hektárov. Tento projekt je súčasťou všeobecných plánov vlády podporiť polnohospodárske usadlosti na vzdialených, e, vo vzdialených regiónoch, ako je Papua alebo Kalimantan, s tým, aby sa zvýšala účinnosť výroby potravín a aby e, to prispelo aj k vývozu potravín. Naša delegácia v Džakarte sa prednedávnom stretla a pokiaľ viem, to bolo naposledy v marci, s predstaviteľmi eh, ministerstva pôdohospodárstva. Eh, mali sme veľmi eh, delikátne cieľ jednak získať ďalšie informácie o tomto projekte a na strane druhej prediskutovať možnosti spôsoby zabezpečiť vhodnú rovnováhu medzi poľnohospodárským rozvojom na tomto ostrove a zároveň záväzkami Indonézie znižiť e, emisie skleníkových plynov a zabezpečiť aj možnosti živobytia pre miestne obyvateľstvo. E, chcel by som zdôrazniť, že v týchto otázkach treba konať mimoriadne opatrne, jednoducho, e, aby sme sa nedostali do situácií, e, keď miestne orgány nám povedia, že nechceme o tom diskutovať a máme na to právo. Čiže snažíme sa to nastoľovať e, veľmi diplomaticky a taktne. E, informácie, ktoré sme doteraz získali, naznačujú, že tento projekt je ešte stále pripravovaný a je to úlohou ministerstva eh, lesného hospodárstva eh, v Džakarte. Práve toto ministerstvo by malo eh, oficiálne schváliť všetky plány na transformáciu územia. A vláda nám vysvetlila toto oneskorenie, tieto prieťahy, čo sa týka povolenia na transformáciu lesov na podhospodárskú pôdu, že dôvodom je tá skutočnosť, že vláda stále mapuje lesy na tomto ostrove, najmä aby zabezpečila eh, ochranu chránených lesov eh, predtým, aby sa tam zriadovali plantácie. Ministerstvo lesného hospodárstva nám tiež povedalo, že vláda ešte eh, musí presne určiť plány na využitie lesov na polnospodárske účely. Zrejme si spomínate, že minulý týždeň indonéský prezident navštívil Oslo. A v kontexte diskusie o klimatických zmenách minulý týždeň Indonézia podpísala dohodu s Norskom, e, partnerskú dohodu v oblasti životného prostredia. Súčasťou tejto dohody e, bolo aj to, že indonéska vláda vyhlasila dvojročné moratórium v otázkach deforestácie v celej Indonézii. Takže s prihľadnutím na túto dohodu s Norskom, ako aj na pláne eh, provinč, provinčnej vlády Papuji eh, je veľmi pravdepodobné, že tento konkrétny projekt bude pozastavený pri najmenšom na nasledujúce dva roky. To znamená, že využijeme ten čas, budeme pozorne sledovať vývoj a budeme naďalej o tom diskutovať s indoneskou vládou. Čo sa týka spolupráce priamo eh, v Papuje v oblasti ochrany životného prostredia a najmä v otázke deforestácie. Európska únia poskytuje finančné prostriedky na predchádzanie deforestácie. Na tomto veľkom ostrove existuje aj e, projekt e, zodpovednosť a lokálne iniciatívy v oblasti zníženia emisí v súvislosti s deforestáciou. Je to projekt RED. Tento projekt má e, finančnú podporu 1 100 tisíc eur. A tento projekt zdôrazňuje e, e, participáciu miestnych komunitárnych skupín na tomto mechanizme. Vo všeobecnosti v kontexte spolupráce v rámci spolupráce medzi Úniou a Indonéziou E, na obdobie rokov 2011 až 2013 e, e, do nášho plánu sme zapracovali novú prioritnú oblasť a síce klimatické zmeny. A v súvislosti s budúcou spoluprácou v tejto oblasti deforestácia bude Eh, jedným z hlavných prvkov. A samozrejme aj situácia na tomto ostrove bude eh, v stredobode pozornosti. Minulý november sme podpísali eh, partnerskú dohodu o spolupráci s Indonéziou. To je prvá dohoda tohto druhu s krajinou v juho-východnej Ázii. A vďaka tomu naše bilaterálne vzťahy sa dostali do podstatne priaznivejšej a konstruktívnejšej situácie, majú lepší základ. A táto dohoda PCA ratá aj s diskusiami a spoluprácou v oblasti ľudských práv. Ako pred chvíľou povedal kolega, koncom tohto mesiaca Budeme mať prvé zasadnutie mm, v rámci dialogu o ľudských právach v Džakarte. A dúfame, že budeme mať príležitosť e, venovať sa nielen otázkam, ktoré boli vopred e, dohodnuté, ale nastoliť aj takéto problémy, e, tak povede v kuloároch nášho zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Kiel. Veľmi pekne vám ďakujem, úprimne ďakujem za túto odpoveď. Ja som veľmi spokojná predsednička. A ja by som veľmi rada poďakovala komisii za podrobnú odpoveď. Rada by som dodala, aké je dôležité zabezpečiť, že odlesňovanie končí v Norské partnerstvo tiež vyzerá veľmi zaujímavo a musíme si preštudovať, ako to vplyvní celkovú situáciu. Ďakujem aj za veľmi pádnu otázku pani Kejne, pani Kiel Nielsen. A teraz si vypočujeme správu pani Kiel, Nielsen o jej účasti na delegácie v konferencii, na konferencii OSN o pôvodnom obyvateľstve. Mali by sme postupovať podľa programu o 11.00 približne si prediskutujeme názor pána Martina na obavy týkajúce sa ľudských práv v súvislosti s medzinárodnými obchodnými dohodami, ale bohužiaľ on dnes nie je k dispozícii, takže sme vypustili tento bod z programu, ale znamená to, že si posunieme diskusiu o pôvodnom obyvateľstve na skorší čas. Takže pani Kiel Nielsen čoskoro bude opäť hovoriť. Teraz prejdeme na hlavnú tému dnešného dopoludňa vypočutie o situácii s ľudskými právami v Strednej Ázii. Som veľmi rada, že tu vidím členov delegácií, ktorí sú skúsenými harcovníkmi na tomto poli. Ja osobne tiež som sa zúčastnila na delegáciách. Tento rok je rokom, kedy Európska únia má revidovanú stratégiu v tejto oblasti sveta. Sú tu rozličné názory na to, ako stratégia doteraz fungovala. Dnes tí, ktorí tvoria európsku politiku, si budú môcť prediskutovať otázky právneho štátu ľudských práv a ďalších otázok s odborníkmi zo Strednej Ázie. Tento rok spolu s APRODE, čo je dôležitý a vplyvný, vplyvná sieť mimo vládok, 17 organizácií, ktoré sa venujú humanitárnym činnostiam a väčšinou sú ekumenické alebo majú kresťanské pozadie. V spolupráci s nimi budeme eh, si prediskutovávať aj v ruštine. Je úžasné, že budeme počuť aj ruštinu v parlamente. Ja sama študujem ruštinu, učím sa ju. Používajte prosím ruštinu pri vašich prejavoch. A teraz by som rada pozvala rečníkov, ktorí si pripravili svoje prejavy, každý na 10 minút. Budeme to presne merať, pretože si želáme, aby zostal čas aj na výmenu, interaktívnu výmenu skúseností s poslancami. Prvým rečníkom bude pán Vadim Ny, ktorý je výkonným riaditeľom Law and Environment Eurasia z Kazachstanu. Nech sa páči, pán Ny, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem a ďakujem za čest, že môžem byť v parlamente a že odprezentujem vo vašom výbore moju prezentáciu. Je to krátka prezentácia ktorá sa týka implikácie ľudských práv v Kazachstane a takisto budeme hovoriť o registrácii. Na stole sú podrobnosti k tejto téme pri vchode. Nech sa páči. Začnem stručným opisom situácie migrácie ľudských zdrojov, to znamená pracovníkov v Kazachstane. V súčasnosti migrácia je veľmi vysoká a intenzívna. Ľudia sa stiahujú za prácou. Napriek celkovému hospodárskemu rastu tejto krajiny počas e, roku 2007 a väčšina obyvateľstva vo vidieckých oblastiach veľmi trpia chudobou a nedostatkom pracovných príležitostí. Mnohí vidieckí obyvateľia preto emigrujú do Alma Aty, Astanaur a Terau, do centier miest, ktoré sú v ústrednej časti Kazachstanu. Tam pracujú na stavbách, v službách a v iných sektoroch a podľa ministerstva poľnohospodárstva vyše milióna vidieckých obyvateľov interne migrovalo v rámci Kazachstanu medzi rokmi 2003 a 2007, to znamená viac. Mohli by ste prosím prerušiť prerušuje pani predsednička. Mohli by ste prosím spomaliť? Prerušuje rečníka. Ďakujeme. Rečník pokračuje. Viac ako milión ľudí v Kazachstane sa museli vnútroštátne presťahovať počas obdobia 5 rokov a je to obrovské percento obyvateľstva Kazachstanu. Problém, ktorý to spôsobuje pre týchto vnútroštátnych migrantov je, že sa sťahujú do miest a je problém s registráciou. Oni sa totiž e, veľmi ťažko môžu zaregistrovať a preto nemajú sociálne práva, hospodárske a občianské práva, ktoré by mali mať. Podľa našich zákonov totiž v Kazachstane občan musí sa zaregistrovať v prípade, že zmení trvalé bydlisko. Má sa zaregistrovať aj na mieste svojho prechodného pobytu, ale iba vtedy, keď je dlhší ako 3 mesiace. Systém registrácie trvalého bydliska v Kazachstane má mnohé podmienky, napríklad dom alebo byt, v ktorom človek býva a ktorý je vyhlásený za trvalé bydlisko a na ktorom je registrovaný, vyžaduje rozličné dokumenty, napríklad právo na bývanie v tomto dome alebo byte, súlad s so stavebnými normami tohoto obydlia, ktoré sa môže podľa tohto dokumentu používať ako bývanie. Takže formálne podmienky registrácie sú reštriktívne pre obyvateľstvo. A pre mnohých občanov to znamená, že sa jednoducho nezaregistrujú tam, kde pracujú, kam sa presťahovali a tam, kde v skutočnosti bývajú. Napriek liberalizácii v 90. rokoch a významnému zvýšeniu, zlepšeniu kvality verejných služieb, počas druhého roku 2007 sa systém registrácie občanov ešte stále má v sebe isté pozostatky sovietského systému. Napríklad treba povolenie odísť z istej lokality sa vyžaduje takisto, ako to bolo počas obdobia Sovietskeho zväzu. A tento nástroj má, mal predtým kontrolovať vysťahovalectvo a pristahovalectvo aj vnútroštátne, ale vo vláde sa ozývajú silné hlasy, že takto by to malo byť aj naďalej, že počas ekonomickej recesie by mal štát sledovať, kde obyvateľia bývajú aj počas smutných udalostí v Kyrgyzsku sa tieto hlasy znova ozývali. Minulý rok kvôli hospodárskej recesii zosilnili. Systém registrácie obyvateľstva teda oberá mnohých občanov o občianské a spoločenské práva. A napriek tomu existujú striktné požiadavky, dôkazy toho, že niekto má trvalé bydlisko a v praxi mnoho vnútroštátnych migrantov musí predložiť e, list vlastníctva alebo ekvivalentný dokument alebo zoznam členov rodiny, zoznam blízkych príbuzných, ktorí takisto bývajú na tomto mieste a zároveň občania, ktorí sa nezaregistrujú v mestách, kam sa presťahovali, majú zniženú dostupnosť rozličných e, sociálnych, zdravotných a ďalších služieb, dokonca stiažený prístup k súdom. Občania Kyrgyzska, ktorí nemajú e, trvalé ani prechodné bydlisko, teda nemôžu uplatňovať svoje spoločenské a občianské práva v mnohých prípadoch. Najhorším dôsledkom súčasnej e, registrácie v Kyrgyzsku je to, že veľmi trpia zraniteľné skupiny bezdomovci, migranti za prácou a ich deti, pretože bez e, trvalého alebo prechodného bydliska nie je možné sa prihlásiť na miestnych úradoch, kde by mohli žiadať o sociálne služby vo verejných ustanovizniach a súkromné inštitúcie si často títo ľudia nemôžu dovoliť. Tieto skupiny majú veľmi obmedzený prístup k spravodlivosti, to znamená, že nemôžu ani obhajovať svoje práva, pretože nepoznajú mechanizmus právnej pomoci, ktorej sa nevedia dovolať. Bezdomovci nemajú prístup k spravodlivosti, keďže nie sú oprávnení vyvolať súdne konanie len preto, že nemajú trvalé ani prechodné bydlisko. Teraz prejdem k širším otázkam EÚ, stratégií a programov, pri ktorých pomáha v Kyrgyzsku Európska komisia. V tejto správe sa zohľadňuje iba jeden aspekt ľudských práv v Kazachstane, s hospodárskym rastom krajiny sa predpokladalo, že sa vyriešia ako keby samospádom aj sociálne problémy. Ale skúsenosti ukazujú, že to je nevždy tak. Vláda síce ustanovila systém sociálnych dávok a sociálnej pomoci, ale zraniteľné skupiny nie je pre nich možné sa dostať k tomuto systému. Ďalším príkladom je to, že hoci súdny systém sa pohybuje smerom k transparentnosti v oblasti prístupu k sociálnemu systému a k súdnemu systému a k spravodlivosti, ešte situácia nie je taká rúžová. V mojej krajine vláda niekedy nereaguje, dokonca treba povedať, že je neochotná reagovať na nové výzvy. Dovolte mi uviesť príklad. Kazachstan je krajinou destinácie pre milión migrantov za prácou zo susedných krajín zo Strednej Ázie, napríklad z Kyrgyzska alebo Uzbekistanu. A okrem intenzívnej vidieckej migrácie smerom do miest musíme čeliť aj tomuto problému. Máme špeciálny výbor na Ministerstve práce a sociálnej ochrany pre migráciu a pristahovalectvo, ale hlavným cieľom je repatriácia etnických Kazachov späť do Kazachstanu. Samozrejme, že táto téma bola v 90. rokoch veľmi dôležitá pre Kazachstan, to nepochybne. Ale existujú aj iné aspekty sťahovania sa za prácou, ktoré sú ešte dôležitejšie v poslednom čase a tá, tento výbor, táto komisia ich nerieši. Napríklad štátne subvencie v programe repatriácie sú už nastavené a otázka robotníkov, ktorí migrujú za prácou, sa nerieši. Ja som minulý rok dvakrát interpeloval v našom parlamente v tejto veci, ale nepozoroval som žiaden progres, žiadne napredovanie v tejto veci. Záverom, spoločenská nespravodlivosť a nedostatky v sociálnom rozvoji sú zhoršujúcimi prvkami v stabilite regiónu. Nedostatok vymáhania práv občanov je niečo, čo pozorovať v každej krajine tohto regiónu. Treba, aby vlády sa starali o zraniteľné skupiny, ktoré by mali mať prístup ku všetkým právam a benefitom, ktoré by mali byť pre všetkých občanov. A tieto záležitosti treba riešiť aj v rámci stratégie EÚ pre Strednú Áziu a pre v rámci programu asistencie komisie Európskej komisie. Treba hľadať všemožne prostriedky, ako nastoliť sociálnu spravodlivosť, ako z nich urobiť priority pri dialogoch na vysokej politickej úrovni, keď sa budú stretávať zastupcovia, ktorí uplatňujú stratégiu EÚ v Strednej Ázii. Tento dialog by sa mal obohatiť e, zo strany viacerých aktérov o témy, ako je pracovný trh, vzdelávanie, zdravie a technická pomoc, v rámci ktorej by mali sa konať rozličné projekty, reforma verejnej správy so špeciálnym dôrazom na zraniteľných skupín, ako sú migranti za prácou, bezdomovci, ich deti. A takisto sa treba venovať sociálnym otázkam adresnejšie v rámci úlohy EÚ v iniciatívach, ktoré sa sústredujú na sociálne práva zraniteľných skupín vrátanie prístupu ku spravodlivosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Dnes do poludnia si ešte vypočujeme aj príspevok pani Jegle, ktorá e, bola vedúcou misie do Kazachstanu nedávno. Teraz by som rada dala slovo pani e, Šorko Jakubová na to, aby vystúpila. Ona je riaditeľkou e, pravdej kliniky, tak viac Adilete z Kyrgyzska. Nech sa páči, pani Jakubová, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. Pre mňa je jednoduchšie vystúpiť teraz po prejave predrečníka, popísať situáciu. Keďže celom regióne Strednej Ázie právna pomoc e, a právne systémy sú úplne rovnaké. Nechcem vás e, teda zdržiavať e, popisovaním situácie v jednotlivých štátoch, čo sa týka právneho rámca v tomto systéme propiska. Je to systém povinnej registrácie. Ja by som sa sústredovala na, tento, na vplyv tohto systému na stabilitu a možno by som spomenula aj nedávne udalosti, ktoré môžu dokázať a poukázať na toto prepojenie tohto systému povinnej registrácie. A keďže hlavným cieľom vašej vášho programu v Strednej Ázie je stabilita v tomto regióne Strednej Ázie. Vidíme, že ľudia, ktorí nie sú zaregistrovaní, sú vylúčení z verejného života a sú diskriminovaní vo viacerých situáciách na viacerých úrovniach. Na základe našich výskumov v Kyrgyzsku zhruba 20 miestne obyvateľstvo je takto vylúčeného z verejného života, e, z možnosti vzdelávať sa, z zdravotníckej starostlivosti a sociálnej pomoci v tejto krajine. Súčasný systém povinnej registrácie zvyšuje mieru korupcie v štruktúrach vlády. Väčšinou tieto problémy sa riešili e, formou finančnej pomoci zhruba 45 e, formou nemocníc, 47 formou vzdelávania a viac ako 50 prípadov v nich došlo k vydaniu pasu na pôde ministerstva vnútra. Systém povinnej registrácie je jedným z nástrojov manipulácie volebných výsledkov. Všetky tieto faktory zohrávali veľmi negatívnu úlohu e, v nedávnych udalostiach. Vidíme, že marginalizácia týchto ľudí bola hlavnou silou, ktorá, ktorú využili viaceré politické strany posledných dvoch udalostiach. E, bola to tzv. revolúcia v roku 2005 a posledná udalosť, e, udalosti z apríla e, tohto roka. Posledné udalosti, možno viete, že po apríli 2010, keď predchádzajúci prezident Bakiev opustil krajinu, a Zhruba 100 ľudí prišlo o život. Teraz naša vnútorná vláda začala pripravovať referendum a voľby do parlamentu a tiež prezidentské voľby. Vidíme však, že je tu nedostatok v ústavy. Opäť sa nedostávajú na program hlavné nástroje na zmenu situácie pre e, zriadenie princípu právneho štátu v našej krajine. V súlade s posledným návrhom systém súdov a súdnictva žiaľ nebude závisieť od parlamentu, od prezidenta. To znamená, že žiaľ, naplňanie tohto princípu právneho štátu by bolo veľmi problematické za tejto situácie. Žiaľ, počas týchto príprav boli, volieb a tiež referenda. Mnohé politické strany sa snažili využiť tento systém povinnej registrácie na manipuláciu výsledkov volieb, čo je polutovanie hodné. Ďalej, čo sa týka toho, ako by sme mohli zmeniť tento systém v oblasti povinnej registrácie, je e, program Európskej únie a e, princíp právneho štátu v Strednej Ázii. Súhlasím e, so svojim predrečníkom v tom, že by bolo veľmi užitočné, ak by sa nám podarilo dostať na program schôdzi na najvyššej úrovni viac konkrétnejších tém. Napríklad tento systém povinnej registrácie Bolo by to podľa nás užitočné. Na národnej úrovni aj na regionálnej úrovni. Okrem toho, podľa mňa by bolo užitočné, ak by sa nám podarilo posilniť spoluprácu medzi vládnymi agentúrami a medzinárodnými organizáciami na regionálnej a národnej úrovni. Pred touto našou cestou som sa stretla s agentúrami Európsk- pardon, OSN a rokovali sme o tom, ako by sme mohli zriadiť nový program na zmenu tohto systému povinnej registrácie v Kyrgyzsku. Oni ma oboznámili s tým, že sa veľmi intenzívne diskutuje medzi UNDP a OBSE o zriadení nového programu v Kyrgyzstane práve na zmenu legislatívy a na posilnenie spolupráce s vládnymi štruktúrami práve s cieľom zmeniť tento systém povinnej registrácie. Podľa nás by bolo veľmi prínosné, ak by program Európskej únie bol súčasťou týchto rokovaní na národnej a možno aj na regionálnej úrovni, pretože program Európskej únie sústreďuje viac na spoluprácu na regionálnej úrovni. Ešte by som rada uviedla, že nedávne zmeny v našej krajine dokazujú, že predchádzajúce programy Európskej únie sa sústreďovali na spoluprácu s vládnymi orgánmi, ale naše príklady dokazujú, že žiaľ, ak dochádza k politickým zmenám, tak často tieto udalosti vedú k tomu, že sa mení celé osadenstvo vlády, zamestnanci sa všetci menia. To znamená, aj vyškolený personál sa strieda a strácame mnoho práve touto zmenou, zmenou zamestnancov na ministerstvách. Často pracovníci mimovládnych organizácií sú iba časťou Um, tohto reťazca a oni jediní v podstate sú schopní zachovať eh, vedomosti a skúsenosti z predchádzajúceho procesu. Teda podľa mňa by bolo vhodné, ak by sa sústredovala pozornosť aj na sektor mimovládnych organizácií práve vo vašich programoch školenia, a vo všetkých vašich programoch. Ďalej je potrebné zriadiť technický program, tak ako povedal Vadim. Musíme zabezpečiť program technickej podpory pre vládne štruktúry. Mal by to byť aj počítačový program, aby sa vytvorila databáza práve potrebná na zmenu tohto systému povinnej registrácie Potrebujeme tiež technickú pomoc na to, aby prišli odborníci z európskych krajín alebo možno z krajín SNŠ, kde došlo k takému, takéto zmene systému povinnej registrácie A tieto, tieto odborníci by mohli potom poskytnúť technickú pomoc, e, ktorú potrebujeme e, na zmenu tohto systému povinnej registrácie. Máme už aj my svoje predstavy, ako by mohla táto zmena prebehnúť, ale predsa len potrebovali sme aj pomoc zvonka. Ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela odovzdať slovo tretiemu e, rečníkovi. Pani Niazovej. je riaditeľkou Nemecko-Uzbeckého fóra pre ľudské práva, ktoré k nepôsobí aj v Nemecku, na Uzbekistane. Nech sa páči, máte slovo asi 10 minút. Ďakujem veľmi pekne som aktivistkou v oblasti ľudských práv e, Uzbekistanu, no ale žijem v Berlíne. Asi pred dvomi rokmi som musela opustiť Uzbekistan, potom ako e, ma začali trestne stíhať. A musím povedať, že desiatky mojich kolegov v oblasti ľudských práv sú teraz uväznení. Aj to pre svoje pokojné e, aktivity v oblasti ľudských práv v Uzbekistane E, sovietské dedičstvo e, so systémom povinnej registrácie, systému propíska, zostal, e, tento systém zostal nezmenený. Tento systém umožňuje štátu nielen registrovať občanov tam, kde žijú, ale zabezpečuje prísnu kontrolu pohybu občanov. Každý občan musí mať razítko vo svojom občanskom preukaze o povin, e, o, o, e, povinné registrácie. V opačnom prípade nemôžu ani bývať e, na nejakom mieste alebo opustiť krajinu. Tým strácajú aj právo na zamestnanie, bývanie, zdravotnú starostlivosť, a takisto aj slobodu uzatvárať manželské zväzky. V roku 2009 naša monitorovacia skupina urobila štúdiu ohľadom slobody pohybu. Na základe tejto štúdie sa pripravila práva s odporúčaniami pre Európsku úniu. ľudia, ktorí sú e, občanmi Uzbekistanu, ale ktorí by chceli sa presťahovať e, inde do, e, v tej istej krajine, sú vystavené rovnakým obmedzeniam ako cudzinci. A to napriek tomu, že sú občanmi tejto krajiny. Hlavné mesto Uzbekistanu, Taškent, sa nachádza v najnepriaznivejšej situácii, pokiaľ ide o porušovania práv občanov na slobodu pohybu. Obyvateľia ostatných regiónov Uzbekistanu, ktorí prichádzajú do hlavného mesta, sú povinní sa zaregistrovať na mm, trvalý pobyt e, v Taškente. Príslušné pravidla sú veľmi zložité, metúce a vyžadujú veľa času a peňazí. Uzbeckí občania, ktorí prichádzajú do hlavného mesta, musia do troch dní od príchodu predložiť všetky potrebné e, e, podklady na E, e, potrebné na registráciu na ministerstvo vnútra. E, to znamená, že predovšetkým sa musia odregistrovať z predchádzajúceho bydliska príslušné dokumenty, že už nie sú ďalej prihlásení na pôvodnom mieste, vydávajú orgány na mieste trvalého bydliska. Pokiaľ nejaká osoba pricestuje za účelom štúdie alebo Mm, e, dočasného zamestnania musí dostať dočasnú registráciu a musí to zabezpečiť do troch dní po príchode na e, získanie registrácie, prípadne na zrušenie registrácie. E, mm, vláda Uzbekistánu stanovila určité poplatky. To znamená, že mm, častokrát občania musia podplacať úradníkov, aby dostali dokumenty bez prieťahov vedúci e, e, registračných úradov ministerstva vnútra e, koordinujú činnosť registračného systému v spolupráci s ďalšími rezortmi vrátane policajných orgánov a bezpečnostných orgánov, aby zistili, ktoré občania nemajú takúto registráciu. Zamestnanci registračných úradov často krát informujú príslušné e, agentúry e, o jednotlivcoch, ktorí e, spáchali trestný čin. To znamená, že existuje systém, ktorý sledujú občanov bez takéto registrácie. Ľudia, ktorí nezískajú registráciu, nemôžu získať zamestnania v žiadnom podniku alebo organizácii v príslušnom regióne a podľa pravidel musia opustiť tento región do 7 dní. Ak tak neurobia, môžu byť e, vyhostení e, orgánmi vnútra. Títo pravidla e, platia v mestách, kde existujú určité obmedzenia registrácie, najmä v Taškente. Porušenie práva na slobodu pohybu znamená aj porušenie majetkových práv a vytvára priezneme podmienky pre korupciu, E, zo strany štátnych úradníkov. Podľa príslušných normatívnych aktov bez registrácie v Taškente je zakázané kupovať nehnuteľnosť. Ľudia nemajú inú možnosť, ako e, hľadať e, možnosti obísť tieto veľmi prísne opatrenia. V jednom rozhovore s obyvateľom samarkandského regiónu respondent povedal, že vo svojom dome, ktorý kúpil v Taškente, nebol registrovaný iba e, pretože pochádzal z provincie a až potom, ako e, zaplatil úplatok, sa mu podarilo vyriešiť tento problém. Niektorí migranti, ktorí prichádzajú z Videka do Taškentu, e, dokážu nájsť prácu bez registrácie. To znamená, že z hľadiska existujúceho režimu tam pobývajú nelegálne a je to spojené so stálym rizikom. Miestne orgány pravidelne usporadovajú kontroly aby zaistili takéto osoby. Okrem toho, e, ľudia, ktorí porušujú tento režim e, registrácie, musia platiť uplatky e, príslušníkom policie a žiť tak pod ich ochranou. Občania, ktorí prichádzajú do hlavného mesta z, vidieka, z videku, E, uvádzajú, že od nich stále e, vyžadujú úplatky za právo bývať a pracovať v hlavnom meste. Jedna e, žena z Ferganskej doliny, ktorá pracuje v Taškente, v rozhovore uviedla, že bola som na dovolenke v tom čase, policia posilňuje kontroly a spolu so svojimi deťmi sa snažím neocestovať. Každý mesiac musí platiť policajtovi 8 dolarov, a, obávam sa, že nedokážem ušetriť takéto peniaze do konca mesiaca. Hlavnou úlohou policie je zabezpečovať dodržovania e, registračného režimu a to vytvára obrovské príležitosti e, e, pre korupciu a zabezpečenie tohto režimu sa častokrát robí na základe vonkajších črt E, e, napríklad častokrát policajti zastavia a skontrolujú dokumenty ľudí, ktorí nevyzerajú ako obyvateľe mesta. Ak policajt e, nedokáže zobrať od mňa uplatok, uvedzal jeden respondent, nutí ma, aby som odpracoval nejaké práce u neho v domácnosti. Podľa odhadov existuje viac existuje viac ako 1 milión vnútorných migrantov, ktorí žijú v Taškente bez e, registrácie a e, mnohých z nich e, vedia miestni policajti a zo strany systému registrácie sa zdôvodňuje potrebou bojovať proti terorizmu a extrémizmu. V praxi však registračný systém je rajom pre korupciu, stáli obyvateľe Taškentu a právo na takéto obyvateľe, e, na takéto, takýto pobyt e, e, udelujú špeciálne komisie a častokrát za právo získať takúto registráciu platia až 5000 dolarov. Toto pripomína obdobie stalinizmu a chcel by som uviezť citát jedného normatívneho aktu oddiel vnútra musí zaslať e, dopyt príslušnému orgánu, ktorý do 10 dní sa musí viedriť ohľadom e, toho, či je možné e, udeliť súhlas e, žiadateľovi, e, e ako e, určuje dôveryhodnosť e, žiadateľa. E, Všetci respondenti sú chudobní obyvateľe z Vidika a samozrejme, že e, nemali e, prostriedky na úplatok E, E, občania, ktorých e, zaiste za porušenie registračného režimu sa môžu dostať do rehabilitačných centier hlavného, e, hlavnej správy ministerstva vnútra. Hlavným cieľom tohto strediska je zistiť totožnosť osôb, ktorí boli zaistené bez dokumentovaného registrácie v júni 2009. Jeden z miestnych aktivistov sa dostal na 15 dní do takéhoto strediska a neskôr uvádzal, že e, tam e, pracovníci e, ponižujú a bijú osoby, ktoré sa tam zdržovajú, aj keď im predložia príslušné dokumenty, stále ich tam zadržovajú, kým im nezaplatia peniaze. ďalšie rozsiahle porušenie ľudských práv e, uzbeckých občanov e, v súvislosti s rozsahlým používaním e, systému sovietských výstupných víz. Je tiež veľmi rozšírený. Ľudia, ktorí chcú cestovať do zahraničia, musia dostať povolenie, ktoré platí dva roky. Je to vo forme nálepky e, do e, občianského e, preukazu. To je výstupný vízum. Termín bol zdedený zo sovietských čias. Toto povolenie je potrebné na cestovanie mimo spoločenstvo nezávislých štátov. Nie je potrebné povolenie na vycestovanie do krajín SNŠ Avšak niektoré štáty SNŠ ako Rusko a Kazachstan podpísali dohodu s Uzbekistanom, e, podľa ktorej e, uzbekskí občania nesmú e, vycestovať z Kazachstanu alebo Ruska do vzdialeného zahraničia, ak nemajú výstupný vízum. Občania Uzbekistanu, ktorí chcú cestovať do zahraničia, musia osloviť miestne oddelenie vnútra v oblasti, kde žijú, musia vyplniť e, žiadosť. Prepačte, mali by ste už e, ukončiť. A taktiež e, e, bolo by dobré, aby ste nehovorili až tak rýchlo. Takže existujú minimálne dve kategórie občanov, ktorí sú podrobované diskriminácii z hľadiska práva cestovať do zahraničia. To sú novinári, aktivisti v oblasti ľudských práv a niektoré náboženské spoločenstva, teda príslušníci náboženských spoločenstiev. V júni 2009 prezident Karimu e, e, vydal výnos ohľadom zavedenia nových biometrických e, cestovných pásov s osobnými údajmi majiteľov pásov, avšak tento výnos e, systém registrácie, rovnako aj postup získaný víz pre opustenie krajiny. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Vypočuli sme e, si predstaviteľov troch e, štátov, ktorí nám priblížili e, systém, sovietský systém propisky, registrácie, ako ho zneužívajú úrady na účely korupcie alebo pri zamietaní práv občanov. A teraz by sme chceli požiadať komisiu, aby sa zúčastnila našej diskusie. Máme tu vedúceho odboru Strednej Ázie z DG Relax Alvarez Maldonalda. Taktiež sme spomenuli na začiatku vypočutie, že e, tento rok je rok prehodnotenia stratégie Únie pre Strednú Áziu a v tejto súvislosti máme veľké očakávanie. Takže, pán Maldonado, ako by ste reagovali na to, čo tu odznelo? Čo si o tom myslíte? Bola by som rada, keby ste e, sa vedeli k situácii e, e, obhajcov ľudských práv v krajinách Strednej Ázie, i keď to nie je priamo cieľom našej dnešnej diskusie, i keď vieme, že táto situácia je veľmi ťažká, a pani Niazova spomenula, že veľký počet kolegov, ktorí sa angažujú v oblasti ľudských práv, sú momentálne uväznených vo väzení. Takže nech sa páči Európska komisia. Ďakujem, pani predsednička. Celkom úprimne bol som pripravený okomentovať aj to, čo povedal kolega predtým, ale môžem teraz aj reagovať na to, čo, na čo ste ma vyzvali, aby som reagoval. Veľmi stručne chcem spomenúť dôležitú vec, ktorá tu už rezonuje nejaký čas. Európska stratégia pre Strednú Áziu, ako viete, bola schválená v Európskej rade v roku 2007. Hlavným Cieľom tejto stratégie sú hodnoty. Demokratické hodnoty, ľudské práva a tak ďalej. Takže je to priamo v srdci tejto stratégie zakotvená. Je to dôležitý prvok tejto stratégie. Sme presvedčení, že keďže stratégia stojí na týchto hodnotách a, a ako Európania sme tiež presvedčení, že toto je najlepší spôsob, ako riešiť problémy obyvateľstva a takisto aj prístup k moci, štruktúru a podobne sme presvedčení, že toto je najlepší spôsob zabezpečiť blahobyt obyvateľstva v Strednej Ázii a rozvoj tejto krajiny a nie len tejto, ale všetkých v Strednej Ázii. Zdá sa, že to je zrejme, ale netreba na to zabúdať, že celá stratégia stojí na hodnotách. Ako sa tieto hodnoty dajú realizovať v praxi? Sú dve hlavné veci ako máme politický dialog, ktorý za posledné tri roky sa rozvinul. Predtým sme nemali ani ministrov zahraničných vecí, ktorí by sa stretávali. A teraz nie len, že sa stretnú dvaja ministri zo zahraničných vecí z azijských krajín, ale sa hovárame o všetkých problematických témach, a máme aj dialog o ľudských právach. Sme jedinou krajinou, jediným zoskupením krajín vo svete, ktorá rozbehla 5 dialogov o ľudských právach s krajinami Strednej Ázie. Nemali by sme na to zabúdať. E, Európska únia, ak ju môžeme nazvať veľmocou, je jedinou veľmocou, ktorá takéto niečo robí. Samozrejme, dialog o ľudských právach nevyrieši veci hneď, trvá to nejaký čas, ale to, že už sme uzavreli dva, dve kola takýchto rozhovorov, o dve O dva týždne pôjdeme do Turkmenska a jedno kolo sa už odohralo a do ďalších dvoch krajín pôjdeme neskôr. Z toho vidno pevný záväzok Európskej únie riešiť tieto problémy. Všetky tieto problémy sa naozaj riešia v dialogu o ľudských právach. Systém, ktorý sa volá propiska, systém povinnej registrácie občanov, ktorý tam existuje, ktorý sa zneužíva, o tom konkrétne hovoríme v dialogu o ľudských právach a podobne aj v ďalších veciach, ktoré ste tu spomínali. Kolegovia, ktorí sedia po mojej pravici, týmito témami sa zaoberáme. Takže máme tu dialog, politický dialog o ľudských právach a ešte máme iniciatívu, ktorá sa týka právneho štátu. Táto iniciatíva je spoločným úsilím vlád štátov Strednej Ázie a vlád európskych štátov, ako zlepšiť situáciu pri e, zlepšovaní právneho štátu, statusu právneho štátu v Strednej Ázii. Sústredujeme sa na prvky, ktoré sú pre nás jasné a protivky v Strednej Ázii sa ešte len snažia ich zaviesť, ako napríklad nezávislosť súdnej moci, alebo prístup ku spravodlivosti, alebo lepšie školenia súdcov. A naozaj vnímavo stredoazijské krajiny prijímajú našu pomoc, ale opäť bude to trvať nejaký čas. Ako teda v praxi zrealizovať ale kým sa k tomu dostanem, hovorí rečník, chcem sa zmieniť o jednom prvku v systéme povinnej registrácie občanov propiska. Musíme rozlišovať podľa mňa medzi využívaním tohto systému ako spôsob kontroly nad populáciou, nad obyvateľstva, obmedzova, spôsob, spôsob, akým obmedziť pohyb populácie, ako nastoliť represie. A druhý aspekt je istá odborná technická forma, kedy sa podáva žiadosť a musí splniť formálne náležitosti? Kde je priestor na drobnú korupciu a spoluprácu so štátnou policiou? Tieto dve veci by sme mali rozlišiť. Štátna policia sa snaží kontrolovať obyvateľstvo a my sme systematicky e, vznášali otázku na tento problém v našom dialogu o ľudských právach. Treba si uvedomiť, že to je veľmi odborná vec, má mnohé technické aspekty, ktoré riešime a zameriavame sa na zlepšenie celkového systému. Netreba zabúdať, že systém povinnej registrácie existuje takmer vo všetkých európskych krajinách, takže nejde o to, že tu je systém registrácie, ide o to, ako využívať tento systém alebo zabraniť jeho zneužívaniu. Ako zabraniť marginalizácii zraniteľných skupín, ako sa vyhnú tomu, že tento systém sa zneužíva alebo má také dôsledky, ktoré znamenajú, že niektorí ľudia nemajú prístup k dávkám, k sociálnej pomoci, k príst- nemajú prístup k spravodlivosti. Takže toto všetko treba od seba jemne rozlíšiť. Či ide o politickú vôľu kontrolovať, mať kontrolu nad obyvateľstvom vo všeobecnosti, alebo treba rozlišovať, či ide o to, zlepšovať situáciu, ktorá pochádza z toho, že sme zdedili systém z minulosti, ktorý postupne vylepšujeme. Je to istá, istý drobný rozdiel, ale existuje tu. K tej prvej veci, kontroly nad obyvateľstvom, som už povedal, že to riešime v rámci dialogu o ľudských právach, ak sa objavia hrubé e, zneužitia tohto systému, riešime to na ministerskej úrovni. Samozrejme, mnohé vieme, o mnohých vieme, ale o mnohých prípadoch samozrejme nevieme. Teraz niečo k tej odbornej technickej stránke podávania žiadosti. Myslím si, že niektoré tieto témy treba zapracovať do nášho programu e, stretnutí do budúcnosti. Napríklad iniciatíva pre právny štát, potom máme regionálnu sféru, seminárov, stretnutí konferencií kde získavame prehľad o situácii a z toho abstrahujeme, aké sú hlavné prvky a hlavné odporúčania pre tento región ako celok. Myslím si, že ide o spoločné úsilie nielen Európskej únie, ale aj stredoeurópskych krajín. Môžem vám povedať, že sú aktívni účastníci. Všetkých 5 stredoazijských krajín sa zapája. Napríklad najvyšší sudcovia v ústavnom súde alebo najvyššom súde daných krajín sa tiež zapojili do týchto diskusí. Potom tu sú ešte bilaterálne projekty v rámci iniciatívy pre právny štát. Situácia sa líši v rozličných krajinách tohto regiónu, takže nemôžeme aplikovať ten istý recept na každú jednotlivú krajinu. V budúcnosti budeme realizovať projekt za 14 miliónov v Kyrgyzsku, ktoré sa vynaložia na zlepšenie situácie právneho štátu. Je to veľa peniazy, 14 miliónov a očakávame, že 23 miliónov sa minie v rámci iniciatívy, ktorá sa sústreďuje na súdnu reformu. 23 miliónov je tiež veľa peňazí a tieto už boli schválené. A napokon ku Kazachstanu 10 miliónov minieme na súdny systém. Je to rozsah, v rámci ktorého by mohlo prísť k zlepšeniu. Je tu priestor pre zlepšenie, je tu priestor, kde sa dá napredovať, realizovať, zlepšovať a implementovať prvky registrovania sa občanov, zbaviť sa tých, ktoré sú nevítané alebo tých, ktoré majú negatívny dopad. Ako som povedal, na toto treba politickú vôľu. Problémom je aj to, že tieto programy ktoré som spomínal, budú riešiť mnohé rozmanité veci a potom je tu otázka prioritizácie. Musíme si vybrať. Z môjho hľadiska, eh, môjmu srdcu je veľmi blízka téma nezávislosti súdnej moci. Je to pre mňa základná otázka. Samozrejme, že prístup k spravodlivosti je ďalšou témou, alebo eh, realizácia právomoci generálneho prokurátora je ďalšou témou aj témy, ktoré odzneli tu, sú veľmi dôležité a ak mi umožníte otvorene sa vyjadriť, tieto témy sú peria spolu s inými prioritnými témami, ktoré sú rovnako dôležité a na to netreba zabúdať. Zdroje sú obmedzené. Je to aj iný spôsob, akým sa dá zlepšiť situácia a to niekoľkými projektmi a programami, ktoré chceme implementovať v krajinách Strednej Ázie a týkajú sa sociálnej ochrany. Mnohé spomínané témy vyplývajú z toho, že ľudia nemajú prístup k sociálnym dávkam, najmä v Kyrgyzsku, ale aj v iných krajinách. Takže napríklad v Tadžikistane máme projekt za 20 miliónov, v Kyrgyzsku za 19 miliónov, všetky do oblasti sociálnej ochrany a v Kazachstane 12 miliónov na ekonomickú reformu a sociálnu ochranu. Tieto projekty ešte stále nie sú dopracované, ale ja poprosím kolegov, ktorí sedia po mojej pravici, aby sa skontaktovali s našimi delegáciami, keď prídu do Tadžikistanu, Kyrgyzska a Kazachstanu. Dúfame, že aj v Uzbekistane bude naša delegácia neskôr tento rok. A pri príprave týchto projektov je vaše miesto. Predstavte si 20-25 miliónov. Je tam miesto určite pre to, aby ste našli technickú, e, požiadali o technickú pomoc a ich ju dostali. Ale musíme rozlišovať veľmi jasne medzi politickou vôľou, zneužívaním systému a témami, ktoré sa snažia postupne zlepšovať, odborne zlepšovať systém, pretože má zlé dôsledky a toto rozlíšenie je dôležité. Treba vyhodnotiť situáciu presne. Ja som veľmi pozorne počúval kolegov, keď prednášali svoje správy. A záverom chcem povedať, že je tu nutná politická vôľa stredoazijských krajín Nikto nemôže prinútiť žiadnu krajinu vo svete, aby podstúpila nejakú reformu alebo aby sa zapojila do nejakého programu, ak táto krajina nechce. Programy, ktoré som spomenul, boli programy, ktoré boli odsúhlasené ako zásadné programy s Uzbekistanom, s Kazachstanom, s Kyrgyzskom, s Tadžikistanom. Povedal by som, že je tu nádej do budúcnosti. Vážená pani predsednička, ak chcete odo mňa, aby som sa vyjadrila aj k predchádzajúcim témam, veľmi rád tak urobím. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Vítame otvorenosť komisie, s ktorou sa snaží pomôcť občianským spoločnostiam v krajinách Strednej Ázie zlepšiť ich situáciu. Otázka možno znie, vieme, či delegácie v troch krajinách, ktoré ste spomenuli, sú otvorené interakcii s občianskou spoločnosťou? Či tieto delegácie naozaj majú možnosť spolupracovať? Možno by ste nám mohli povedať niečo o tomto, ale teraz by som poprosila, aby sa vyjadrili kolegovia poslanci. Pani Jegle má slovo ako prvá, pretože táto pani poslankyňa je členkou, dlhoročnou členkou delegácií do Strednej Ázie a nedávno sa práve vrátila z Kazachstanu. Nech sa páči, pani Jegle. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naša delegácia sa práve vrátila z Kazachstanu. Máte pravdu, aj dnes som veľmi pozorne počúvala. Na našej delegácii v Almaty sme mali aj schôdzu s zástupcami obhajcov ľudských práv. Myslím si, že aj tu máme medzi sebou jednu účastničku tejto schôdze. Okrem toho v Almaty sme e, si tiež prehliadli aj projekt Šanira, ktorý bol financovaný z európskych zdrojov a tiež sme rokovali so zodpovednými. Toto všetko nám umožnila e, zorganizovať e, Európske zastúpenie v Aštane a okrem toho nás tam aj sprevádzali. Boli tam teda prítomné zástupcovia komisie a rokovali sme podľa mňa veľmi intenzívne aj s veľvyslancom, pánom Ustenom. Myslím si, že sme boli dobre pripravení. E, za posledné roky, ja mám prehľad o desiatich rokoch, e, myslím si, že sme skutočne dosiahli istú zmenu. Myslím si, že máme schopnosť a sme aj ochotní pomôcť. Problém povinnej registrácie E, je veľmi zretelný, ale prvá veta musí znieť, že registrácia je vo všetkých krajinách. Aj my sa predsa musíme zaregistrovať. Toto je tá zásadná veta ďalej, čo sa týka priebehu tejto registrácie, či e, prie, prebieha správne, tam je potrebné spomenúť korupciu, pretože k nej dochádza v procese registrácie a ak je tomu tak, je potrebné klásť otázky. Almate a som projektu, ktorý je financovaný z európskych zdrojov. E, ten v nás zanechal veľmi silný dojem a je mnoho otvorných otázok. Na delegácii budeme e, diskutovať o tomto projekte a budeme aj klasť konkrétne otázky komisii. Vedúci tohto projektu nebol prítomný, aj keď sme informovali o svojom príchode včas a spoliehali sme sa na to, že bude prítomný. Dve zástupkyne pani Vajdere napokon bola pritom. E, tie dve pani neboli schopné zodpovedať ani na jednu jedinú našu otázku. Jediné, čo nám poskytli, bol dokument v ruštine. Neboli k dispozícii žiadne vyjadrenia v angličtine. Okrem toho, nás veľmi intenzívne žiadali v kazašskom parlamente, aby sme sa snažili presadzovať, aby tí, ktorí tam teraz sú, ktorí e, sa podielajú na tomto projekte v Almate, aby ich život bol legalizovaný. My predsa nemôžeme propagovať to, aby ich pobyt bol takýmto spôsobom zlegalizovaný. Najskôr je potrebné zodpovedať otázky, ktoré sú otvorené a je potrebné vyriešiť aj tie veci, o ktorých práve hovorila komisia. Je potrebné rokovať o nich. Ja budem klásť otázky aj v delegácii, do akej miery tento projekt e, sme financovali správne, do akej miery boli naše prostriedky využité správne. Boli sme skutočne veľmi, veľmi prekvapení všetci z tejto situácie. A Nebudem teraz už eh, viac o tom hovoriť. Eh, v každom prípade budeme aj v delegácii, aj eh, v kontakte s komisiou klásť konkrétne otázky. Myslím si, že čo sa týka stratégie, ktorú sme si vybrali, aj takéto veci si musíme veľmi pozorne premyslieť, ako budeme postupovať v takýchto prípadoch. Ja som bola rada, že máme projekt, ktorý nie je spojený s vládou, ale práve s mimovládnou organizáciou, ktorú vedie, ktorý vedie mimovládna organizácia. A teraz mám k tomuto projektu veľké množstvo otázok. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Egle, za túto správu. Teraz by som dala slovo pani Vajdere, nech sa páči, pretože vy ste spomenuli napokon pani Egle. Ďakujem. Ja súhlasím s tým, čo povedala pani Jegle. Boli sme tam spoločne a obe sme strávili mnoho času spoločne s našimi asistentmi tým, že sme sa venovali práve týmto otázkam, môžem len potvrdiť to, čo povedal pani Igle, že mnoho otázok je teraz otvorených. Ja by som bola rada, keby komisia bola vo všeobecnosti opatrnejšia vo výbere projektov, ktoré budú financované z európskych zdrojov a tiež, aby preverila vývoj a vyhodnocovanie týchto projektov. Bola by som rada, keby sa uskutočnila schôdza so zastupcami organizácií na ľudské práva. Myslím si, že je tam mnoho kulturálnych problémov, je tam mnoho problémov, ktoré sa týkajú detí, je tam mnoho problémov e, slobody tlače v Kazachstane. Toto všetko by sa dalo veľmi ľahko vyhodnotiť v týchto krajinách. Čo sa týka tohto konkrétneho projektu, ten je skutočne veľmi kontroverzný a podporili sme opatrne, ale dospeli sme predsa len k záveru, že možno je to projekt, ktorý sa snaží využiť európske prostriedky na legalizáciu nezákonných krokov. Podľa mňa toto je veľmi závažné konanie a súhlasím s pani Jegle, že je potrebné veľmi pozorne preskúmať tento projekt, vyšetriť a tiež prehodnotiť to, aké projekty sa budú v budúcnosti podporovať z európskych zdrojov. V najbližších rokoch je vyšlenených 12 miliónov pre Kazachstan. Myslím si, že musíme byť veľmi opatrní pri výbere projektov, ktoré budeme podporovať. Chcem zdôrazniť ešte raz deti, kultúra, sloboda tlače, jazyky. Toto sú oblasti, kde vidíme potrebu podpory. Okrem toho súhlasím s pani Engla aj v tom, e, že tento systém registrácie je akútny. E, Lotyšsko nie je krajinou spoločenstva nezávislých štátov, ani Estonsko nie je krajinou spoločenstva nezávislých štátov. Sme členmi Európskej únie. Napriek tomu v minulosti sme zaznamenali e, skúsenosti so systémom e, propisky. Je to systém povinnej registrácie a ten sa snaží v istom zmysle manipulovať ľudí. Je to akýsi systém kontroly, ale súhlasím s tým, že je potrebné vykonávať akúsi kontrolu pristahovalectva pretože nezákonné pristahovalectvo, ktoré sme zaznamenali aj v súvislosti s projektom, ktorý sme sledovali, e, vytvára ešte väčšie problémy pre Almatu, pretože ľudia prichádzajú, obsadzujú krajinu, snažia sa legalizovať svoj pobyt, e, čiastočne aj vďaka prostriedkom z Európskej únie. Toto je veľmi závažný problém. Ak skutočne krajiny Strednej Ázie potrebujú pomoc e, v procese prechodu zo systému povinnej registrácie k civilizovanejšej forme registrácie. Isté, že naše krajiny, e, Lotyšsko, Litva, Estonsko, dokážu pomôcť v tomto procese, pretože same sme ho, sami aj naše krajiny absolvovali tento proces. Myslím si, že táto schôdza so zástupcami mimovládnych organizácií bola e, veľmi prínosná ktorú sme absolvovali v Almate. Máme tu napokon jednu zastupkyniu, ktorú sme sa tam stretli. A okrem toho sme viedli aj individuálne rokovania. A nepochybne v našej delegácii vypracujeme správu o tejto našej ceste. Moje najväčšie obavy sa týkali predovšetkým slobody tlače. Toto je potrebné zdôrazňovať neustále, pretože tento problém eh, sa ešte stále nepodarilo vyriešiť. Ďakujeme. Ďakujeme za váš príspevok, pani Vajdere. Teraz by som sa rada opýtala, ak sa žiadni ďalší kolegovia nehlásia o slovo, rada by som teraz dala slovo našim hostom, aby zareagovali na to, čo tu odznelo a potom dáme v krátkosti slovo aj komisii. Nech sa páči, panny. Ďakujem. Ja by som rada vyjasnil jednu vec z mojej prezentácie. Týka sa môjho vyjadrenia, že v Kazachstane súčasná registrácia je veľmi vzdialená od e, sovietského systému propisky. Okrem toho nie je problém so službami, teda ako prebieha registrácia. Tento proces je relatívne jednoduchý a ku korupcii takmer nedochádza. Ale problém je v tom, že systém sociálnych dávok je veľmi úzko prepojený s registráciou a keď ľudia sa sťahujú eh, z jedného miesta na druhé v krajine, niekedy z viacerých dôvodov eh, nie sú schopní sa zaregistrovať na svojom novom mieste pobytu, ale potom sa nemôžu hlásiť o sociálne dávky, nemôžu čerpať výhodu zo sociálnej pomoci a za každým musia predkladať doklad o registrácii v tom ktorom regióne v Kazachstane dokonca aj na to, aby sa vrátili na svoje predchádzajúce bydlisko. Sú to obrovské vzdialenosti, niekedy e, to môže byť až 2000 kilometrov, čo títo ľudia musia absolvovať. Systém dopravy nie je príliš rozvinutý. A na to, aby žiadali pomoc vlády v oblasti bývania napríklad. Napríklad človek, ktorý je bezdomová, potrebuje pomoc v oblasti bývania, musí dokázať, že má bydlisko v tom ktorom meste alebo v regióne. Podľa mňa je to dosť zvláštna požiadavka. Systém sociálnych dávok, sociálnej pomoci neustále žiada, aby človek prekladal doklad o tom, že je zaregistrovaný v tejto oblasti. Podľa mňa v modernom svete je jednoduchšie liberalizovať e, ešte vo väčšej miere tento systém, aby sa to poňalo chronicky, alebo aby verejné orgány prijali prihlášku alebo žiadosť bez ohľadu na bydlisko občana, ktorý žiada o takúto sociálnu pomoc. Podľa mňa v modernom svete je to možné a aj Kazachstan by bol schopný to takto zmeniť. Problém je však v tom, že verejné orgány alebo vláda nevenuje pozornosť týmto problémom. Týka sa to zhruba 100 e, tisíc ľudí, ktorí nemajú prístup k sociálnej pomoci. Je potrebné identifikovať tieto osoby, ktoré najviac potrebujú práve sociálnu pomoc a sociálne dávky a pomôcť im. Ďakujeme pekne, panny, za toto vaše objasnenie. Mm, neviem, či pani Jakubová chce vystúpiť. Nech sa páči, pani Niazová. Yeah, um, I wanted to... Áno. Chcela som mu uviesť, že hromadné porušenie ľudských práv v Uzbekistane existuje nie preto, že chýbajú zdroje alebo kapacity, ale preto, že chýba tu politická vôľa. To znamená, že nemusíte poskytovať finančné prostriedky vláde alebo cvičiť úradníkov, aby nemučili ľudí a sloboda prejavu neexistuje. Nie preto, že chýbajú e, dobre vyškolení novinári. Takže ešte raz by som chcel dôrazne povedať, že keď e, vytvárate programy právneho štátu, musíte si uvedomiť skutočný dopad. To znamená, že ak by ste e, pripravili stovky seminárov pre miestnych novinárov, ktorí sa dostanú do väzenia, ak e, napíšu niečo objektívne, ak by zverejnili nejaké kritické materiály, to by ste proste mrhali prostriedkami. Otázka propisky povinnej registrácie je veľmi odlišná od toho, čo existuje u vás. Musíte totiž pochopiť, že osoba, ktorá chce sa presťahovať z jednej dediny do druhej, nemôže to robiť bez povolenia štátu aj keď táto osoba je dobre vzdelaná, našla si e, e, pracovné miesto a má bývania, musí dostať e, povolenie štátu, aby sa presťahoval e, z jedného mesta do druhého mesta v rámci tej istej krajiny. Nehovoríme o cudzincoch, hovoríme o občanoch Uzbekistanu, ktorí čelia takýmto obmedzeniam z hľadiska pohybu vnútri svojej vlastnej krajiny. Ďakujem, pani e, Niazová. Chcela by som požiadať Európsku komisiu, aby prípadne ešte prispela k našej diskusii, pretože tu odzneli niektoré nové e, hľadiska na základe našej misie do Kazachstanu. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi dobre si uvedomujeme, e, aké sú problémy pri realizácii viacerých programov e, a chcem povedať, čo nebudeme robiť, čo, sa, čo, čo, čoho sa budeme snažiť vyhnúť, aby sme organizovali 100 e, e, seminárov pre novinárov, ktorí sa neskôr dostanú do väzenia. Sme sa dohodli s viacerými vládami krajín e, Strednej Ázie, že sa sústredíme na určité oblasti spoločného záujmu. Je pochopiteľné, že niektoré programy sa neuskutočnia, pretože nám sa nebude pozdávať štruktúra navrhovaných programov. Je to samozrejme. Budeme sa snažiť e, zabezpečiť e, maximálnu pridanú hodnotu e, z hľadiska použitia prostriedkov daňových poplatníkov Európskej únie. Samozrejme, nie všetky programy fungujú dokonale, s tým súhlasíme sme si toho vedomi, snažíme sa tomu vyhnúť, i keď samozrejme to nie je pravidlo. Ako povedala ctená pani poslankyňa, vôbec nechceme eh, používať prostriedky únie, aby sme legalizovali nezákonné konanie alebo nezákonnú situáciu. Vôbec to eh, nie je našim snažením. To isté sa týka aj ostatných prvkov ktoré sa týkajú iných e, krajín Strednej Ázie. Máme svoje plány, budeme o tom diskutovať s vašimi delegáciami. Vaše delegácie budú o tom rokovať s demi. Delegácie samozrejme vždy sa môžu e, porozprávať e, s predstaviteľmi opozičných strán, mimovládnymi organizáciami. Tak to robíme po celom svete, aby sa dozvedeli aj odlišné názory. A chcem eh, vyzvať kolegov, ktoré sedia po mojej pravici, aby sa spojili s príslušnými delegáciami, pretože práve delegácie majú na starosti štruktúru príslušných programov. Ako už e, sme povedali predtým, treba e, si to všímať z dvoch hľadisk. Iba pred tromi rokmi Európska únia nemala žiadnu príležitosť nastoliť otázky ľudských práv s, e, s ministerstvami zahraničia krajín Strednej Ázie. A teraz e, diskutujeme o konkrétnych prípadoch. Áno, o konkrétnych prípadoch. Ja som sa zúčastnil na viacerých takýchto diskusiách, kde sme e, sa pýtali, prečo táto osoba je vo vezení a podobne. To sú niekedy e, zložité dialógy, nie je to jednoduché, ale dostávame aj odpovede a niekedy aj výsledky. Nepochybne ide o potrebu e, pôsobiť oboma smermi a rád by som bol optimista. Som najradšej optimista. E, e, vo svojej funkcii nemám inú funkciu. V opačnom prípade by som sa jej mm, musel vzdať. Chceme byť optimisti, cesta nebude jednoduchá, ale môžem vás ubezpečiť, že krajiny Strednej Ázie, a to sme presvedčení, si zvolili určitú aziatskú e, cestu. Sú si vedomi e, prínosov e, európskych hodnot sú rešpektované v Strednej Ázii. Všetci ministri, s ktorými sme rokovali niekedy aj zložito, nás počúvali. Výsledky sa dostavia postupne, dúfam. Ďakujem pekne, pán Maldonáro, pani Jegle. A teraz potom by som chcel e, ukončiť našu diskusiu. Takže, pani Jegli, nech sa páči. Chcel by som jednoducho ešte raz využiť túto príležitosť, aby som požiadala, a napokon je to aj v našich podkladoch ohľadom Uzbekistanu, chceli by sme vytvoriť silnejšiu delegáciu Európskej únie. Týka sa to aj mňa, myslím si, že ostatných kolegov. Naozaj v Kazachstane e, sme sa mohli presvedčiť, že to je niečo pozitívne, dobré a v Uzbekistane po počiatočných veľkých e, e, e komplikáciách sa nám e, podarilo dosiahnuť pokrok a to znamená, že pre nás e, e, by bolo dobré zvýšiť našu viditeľnosť v Uzbekistane. Vy ako pani predsednička by ste mohli ja zdôrazňujem z našich dokumentov určitým komisie a podobne. Ďakujem pekne pani Jegle za túto radu. Môžem položiť otázku? Ďakujem. Predstaviteľa, e, som predstaviteľka Kyrgyzska. Dnes e, predstaviteľ komisie povedal, že e, sa očakávajú stretnutie s ministrami. Moja otázka. Stanovili ste nejaké prioritné témy na najbližšiu budúcnosť, ktoré budete prerokovať na vašich stretnutiach? A bolo by dobre, keby Európska komisia prejavila určitú iniciatívu ohľadom určitých opatrení na zníženie významu povinnej registrácie povisky z hľadiska prístupu k základným službám. Mohli by ste nastoliť túto otázku na vašich stretnutiach? Commission? Nech sa páči, komisia. Áno. Pokiaľ ide o rokovanie s ministrami, môžem vás ubezpečiť, že sústavne hovoríme o politickej situácii v jednotlivých krajinách, robíme to bilaterálne, hovoríme o regióne vždy e, e, sústavne s piatimi krajinami, hovoríme o situácii z ľudských práv, teda Turkmensko, Uzbekistan, Kyrgyzsko, Kazachstan, Tadžikistan. A tam sme sa dohodli, e, teda snažíme sa dohodnúť s členskými štátmi, ktoré konkrétne problémy budú prerokované Ide e, o nezávislosť súdnictva, o väzenie novinárov. Ide o represálie voči aktivistom pre ľudské práva. Všetky tieto problémy sa nastolujú a veľmi jednoznačne, pevne, dokonca spomíname konkrétne prípady. Je pravda, že na úrovni ministrov, keď máte hodinu k dispozícii alebo hodinu a pol, musíte prediskutovať e, viaceré otázky a nemôžete sa držať iba politickej situácie, prípadne situácie s ľudskými právami. Musíte e, spomenúť aj ďalšie e, záležitosti, ako napríklad vodné hospodárstva alebo otázky obchodu medzi dvomi blokmi, tak povediac. A však sústavne o tom hovoríme. Pokiaľ ide o systém propisky povinnej registrácie a všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, môžem ubezpečiť, že sme o tom hovorili prakticky vo všetkých štátoch v rámci dialogu o ľudských právach. Problém však spočíva v tom, a to si musíme uznať, že je to pomerne technicky náročný problém, pretože keď diskutujete o tom, či občan Uzbekistanu alebo Indie môže sa e, bez problémov presťahovať z jedného mesta do druhého. Čo na to potrebuje? Treba o tom hovoriť detailne. A to znamená, že potrebujete viac času. A to znamená, že potrebujete nejaký špeciálny orgán. Nemôžeme totiž očakávať, aby minister Európskej únie so svojím protiažkom, protiažkom hovoril o všetkých detailoch, ale v zásade robíme to na úrovni ministrov, pokiaľ ide o detailný, Je tu dialog pre ľudské práva, a sú to aj ďalšie prvky, e, nástroje, ktoré máme k dispozície. Takže ubezpečím vás, že o tom sa hovorí. Môžem vám e, v kulároch poskytnúť bližšie detaily, ale myslím si, že na teraz to by stačilo. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja by som chcel tiež využiť túto príležitosť a poďakovať komisii a predstaviteľom e, občianskej spoločnosti za to, že ste zorganizovali pripravili e e, e, e, e, túto otvorenú výmenu názorov a dúfam, že to vyústi do lepšej spolupráce aj väčšej angažovanosti občianskej spoločnosti v aktivitách únie aj vo vašich krajinách. Pre nás, pre nás podvýbor je veľmi dôležité, aby sme naďalej sledovali, ako naše delegácie sa snažia Eh, získať eh, občianskú spoločnosť eh, do svojej činnosti a ako ju informujú o svojich kontaktoch s príslušnými vládami. A predpokladáme, že každá delegácia bude mať svoju vlastnú stratégiu práce s občianskou spoločnosťou, s ľudskými právami. Minulý týždeň sme navštívili Washington a sme radi, že aj naša delegácia v Washingtone má tiež E, príslušnú kontaktnú osobu pre ľudské práva a tak by to malo byť vo všetkých delegáciách. Takže teším sa na pokračujúci sa dialog s vami s tým, aby sme v Európskom e, parlamente vám vedeli lepšie e, pomôcť. A je veľmi dobré, že sa tejto výmene názorov sa zúčastnila Európska komisia. Ďakujem pani Jegle, pani Vajdere. No a teraz by som záverom teda odozdal slovo pánovi Šusterovi za Proderovi. Kde ste? Nech sa páči. Ste vzadu a ste v podstate e, e zakladateľom tohto stretnutia. Um, ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne ďakujem parlamentu a podvýboru pre ľudské práva, ktorý nám umožnil prediskutovať si túto dôležitú tému stredoazijských krajín s ostatnými kolegami. Niekoľkokrát sme si dnes vypočuli, aké dôležité je, aby vznikla politická vôľa v týchto krajinách v Strednej Ázii, aby bolo možné naozaj urobiť reformy. V tomto kontexte by som rád povedal, že delegácia, ktorá šla do Kazachstanu, neviem, či využila príležitosť vytvoriť, prispieť k vytvoreniu tejto politickej vôle. Keď som si vypočul od zástupcov vlády z Kazachstanu napríklad, že sa stalo, že prirýchlo sa vysporiadalo s otázkou, že ľudia zaberajú pôdu. Vôbec sa neriešilo, prečo zaberajú pôdu a prečo nemajú šancu si kúpiť pôdu, ktorú by si chceli kúpiť. Možno preto, že sú, nie sú náležite zaregistrovaní a preto si ju nemôžu kúpiť pôdu. Ak takéto otázky neriešime, potom sa politická vôľa vo vláde nevytvára. Ďakujem pekne. Pani Jegle hovorí, že sa to o tom hovorilo. Ďakujem všetkým za účasť. Teraz uzatváram tému Strednej Ázie pre dnešok, ale zostáva Stredná Ázia v našom zornom poli. Bod 7 z nášho programu vypadáva, pretože pán Martin bohužiaľ dnes nemohol prísť. A bod 8 bod 8 Myslím, že si teraz urobíme prestávku, aby mohli ľudia, ktorí prišli na tému Strednej Ázie, odísť a aby sme sa mohli pripraviť na tému pôvodného obyvateľstva. Okay, so can I, can I... Poprosím všetkých, aby súkromné diskusie odznievali mimo tejto miestnosti. Som veľmi rada, že si vypočujeme teraz tému pôvodného obyvateľstva V apríli v New Yorku sa táto téma začala pertraktovať a som rada, že tu máme niekoľkých členov delegácie, ktorí tam boli. Sú to zároveň aktívni poslanci, ktorí pracujú v našom podvýbore. Bolo užitočné, že parlament sa rozhodol vyslať delegáciu a že si teraz vypočujeme výsledky stretnutia v New Yorku a Máme tu pani Prodyho, pani Kiel Nielsen a pán Šri, pani Schrieder Heimstram. A ešte aj pán Ponga prišiel. V akom poradí by sme mali... Začneme pánom Prodym. Grazie Presidente per questa opportunità. Eh, Eh, io penso che siano stati <clears throat> veramente eh, momenti estremamente interessanti eh, questa partecipazione eh, della. Ďakujem za túto šancu. Myslím, že tu boli veľmi zaujímavé veci, ktoré sme si vypočuli a na, perman- na stálom fóre problémov autochtónnych ľudí bola delegácia z Európskeho parlamentu môj e, vlastný záujem spočíval v riešení problému globálneho oteplovania a ako ho zmierniť a konkrétne, ako sa dotýka problém globálneho oteplovania pôvodného obyvateľstva. Zaujímajú ma tie aspekty, ktoré priamo súvisia s pôvodným obyvateľstvom, konkrétne znižovanie emisií z horšovania kvality lesa a z odlesňovania vyplývajúce. To bola jedna z hlavných tém stretnutia a ja to vidím tak, že bolo veľmi dôležité toto stretnutie so zreteľom na to, ako sami pôvodní obyvateľia vnímajú problémy obchodovania s emisiami. Pretože v deklarácii z Koča Bamby sa uvádza, že sú obavy, z toho, že ničíme svoju atmosféru na Zemeguli tak, ako sme už zničili vodstvo na Zemeguli. Myslím si, že toto treba si veľmi dobre uvedomiť, pretože je to možné vnímať veľmi ostro, takýto problém. A mali by sme ho zapracovať aj do našich politik, keď takáto veľká obava existuje. Myslím si, že tento problém sme riešili a ja som sa na plenárnom zasadnutí vyjadril k tejto téme a k tomu, čo treba robiť. Treba ubezpečovať ľudí, že trh pri obchodovaní s emisiami, alebo trh na obchodovanie s emisiami, s emisiami, ktoré sú vlastne skleníkovými plynmi, neznamená, že by sme mali akýmsi spôsobom privatizovať vzduch a atmosféru Zeme. Mali by sme skôr vyhodnotiť, či náhodou netreba ponúknuť kompenzácie tých, tým krajinám, ktoré sa snažia uchovať si svoje lesy a robia to tak so všetkou vážnosťou. A naozaj sa usilujú ich zachovať. Myslím si, že by sme mohli pokračovať v takejto politike. A je to hlavná príležitosť pre pôvodné obyvateľstvo, ktorú by mohli využiť pretože by sme ich my mohli vnímať ako strážcov kultúry sveta a akýchsi strážcov, ktorí poukazujú zdvihnutým prstom na to, že dedictvo ľudstva v súvislosti s klímou, s ovzduším a s biodiverzitou je naozaj ohrozené. Otázka uhlíka, otázka biodegradácie by mala byť súčasťou komplexnej politiky, ktorú treba vypracovať. A ak by to bolo tak, treba zahrnúť do rozmýšľania o tejto téme aj hodnoty, ktoré predstavujú pôvodné komunity, pôvodné obyvateľstvo, pretože častokrát chovajú dobytok pôvodným spôsobom a preto je v ich záujme, aby sa zachovala ich kultúra, ich spôsob obživy a nie len životné prostredie, v ktorom žijú, oddelené, izolované, ale celá kultúra, v akej žijú. Spomínam si konkrétne na rozhovor, dlhý rozhovor s veľvyslancom Pablom Solonom z Bolívie, ktorý je veľvyslancom pri Spojených pri OSN a je kľúčovou osobou, ktorá e, rieši tento problém. Mal som príležitosť počas neformálnejších častí našej návštevy zhovárať sa s ľuďmi, ktorí môžu byť dôležití pre našu tému Predsa sa všetci snažíme pochopiť, čo chcú pôvodní obyvatelia. A zapojiť ich, zaangažovať ich hĺbkovo do toho, aby sme spoločne našli riešenia globálnych problémov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán, pán Prody, za zaujímavý spôsob, akým vtiahnuť debatu o globálnom oteplovaní a klimatických zmenách do tejto problematiky. Teraz má slovo pani Kils, Nielsen. Ďakujem, hovorí pani poslankyňa. To, že bránime existenciu lesov, to, že hovoríme o uhlíkových kreditoch a o programoch odlesňovania, toto všetko bolo témami rozpráv, ale rada by som spomenula, že zástupcovia pôvodných obyvateľov, najmä tých z Latinskej Ameriky, súdy im ponúkame. Hlboko ľutujú, že sa s nimi nikto nezhováral, keď sa tento program rozvíjal a pripravoval a chceli by, aby lesy, v ktorých žijú, boli zachované. Sú proti komercionalizácii lesníctva a lesov ako takých. Oni to vnímajú tak, že my berieme do úvahy len ekonomické a hospodárske záujmy. Oni to vnímajú tak, že les má duchovnú, spirituálnu hodnotu, ktorá sa nedá oddeliť od lesa ako takého. A my to vnímame iba hospodársky. Pre týchto ľudí je to spôsob života, zdroj života, nie niečo, nejaký zdroj, ktorý sa dá jednoducho využiť ľudia z Latinskej Ameriky vehementne presadzovali tento svoj názor a boli proti tomu, aby trh umožnil rozvinutým krajinám siahnuť na lesy a spokojne spávať, mať spokojné svedomie. Skleníkové plyny e, sú problémom, ale to, že, siahn, že sa stiahne na lesy, ešte nezaručí obživu pôvodným obyvateľom. Zástupca Filipín sa ozval v miernejšom tóne a povedal, že programy odlesňovania treba realizovať dosť e, opatrne a nie pochybňovať základnú myšlienku odlesňovania. Pôvodní obyvateľia Filipín si nechcú vybrať medzi tým, že by les obetovali lesníctvu a hospo- lesnému hospodáreniu. A keď si majú vybrať medzi tým, že by mohli zachovať lesy tak, aké sú, pre nich bolo ťažké si vybrať, ktorá cesta je lepšia. Takže dosť ťažko túto tému vníma čierno-bielo. Myslím si, že ľudia z Latinskej Ameriky, z pôvodných kultúr, boli zastúpení vo veľmi hojnej miere, samozrejme, pretože fórum bolo v New Yorku, tak je to aj geograficky samozrejme, ale napríklad africky eh, pôvodní obyvatelia boli nedostatočne zastúpení. Nestretli sme sa s nikým, kto by tam zastupoval e, ľudí, ktorí žijú v afrických lesoch. Takže treba sa pozerať na celú túto otázku opatrne a na budúce, keď bude toto fórum, by mohlo byť radšej v Ženeve alebo niekde, kde by boli zastúpení pôvodní obyvateľia spravodlivejšie a pravdivejšie. Bol by to pravdivejší obraz reality. Niektorí ľudia sa vyjadrovali, napríklad Andri Mohamed, ktorý je predsedom Konfederácie spoločnosti Amaziga zo Severného Maroka, sa vyjadril, že títo pôvodní obyvateľia naozaj sú ohrození tým, ako sa rozširuje púšť a ako sa, menia, ako sa mení klíma. Ďalší zástupca asociácie Negev sa vyjadril, odsudzujúco o aktivitách Izraela, ktorý berie práva beduínom, ktorí sú v Negeve pôvodnými obyvateľmi. E, reprezentant tahickej spoločnosti hovoril o účinku, e-, v efekte, ktorá, ktorý mala francúzska nadvláda nad Polynéziou a hovoril o koloniálnych vplyvoch, ktoré pretrvávajú a chcel, aby bola táto oblasť dekolonizovaná. Takže tie rozhovory boli často zložité. Francúzska Guajana stále patrí Francúzsku. Mala som pocit, že je škoda, že tam neboli žiadni zastupcovia indiánov z tejto krajiny, z francúzskej Guajany, pretože ja som sa s nimi osobne stretla nedovolili, nemohli si dovoliť zaplatiť letenku. To je jediný dôvod, prečo neprišli, čo mi je veľmi ľúto, pretože podľa mňa nemôžeme sa zhovárať o problémoch ľudí z pôvodného obyvateľstva, keď neprídu. Potom by sme mohli zorganizovať radšej summit pôvodného obyvateľstva ľudí z Európy. Dokonca ani z francúzskej vlády. Tam nebol nikto, kto by sa zaoberal pôvodným obyvateľstvom francúzskej Guajany. A pôvodní obyvateľia z tohto územia teraz viem, že trpia problémami pretože sú zvyknutí sa živiť čerstvými rybami, ktoré lovia, ale teraz sú vody v okolí Guajany otrávené chemikáliami, ktoré sa používajú pri ťažbe zlata. Myslím si, že občania Európy by sa mali lepšie venovať týmto problémom. Ďakujem pekne, pani Kiel. Nilsen, som rada, že ste spomenula aj európskych pôvodných obyvateľov, napríklad Samovia vo Fínsku a ďalší. Ako viete, Fínsko nebolo schopné ratifikovať dohovor medzinárodnej organizácie, ktorá vyžadovala, aby mali prístup k vlastníctvu pôdy, takže sú tu spory medzi pôvodným obyvateľstvom Samoou vo Fínsku a vládou. Na, je to veľký kus územia, o ktorý je spor. Ešte sú tu dvaja členovia, ktorí boli účastníci delegácie. Rada by som poprosila pani Šníber Jastram, aby sa ujala slova a potom pán Böge. Ďakujem pekne, Sami ste to spomenuli. Európske pôvodné obyvateľstvo, napríklad v arktickej oblasti, e, tiež boli zastúpení na to fóre, tiež tam popísali svoje problémy. Myslím si, že toto je oblasť, e, ktorú by sme nemali vyňať v našej pozornosti. V strede pozornosti boli isté, že občania Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, ale je potrebné to rozšíriť aj na iné oblasti. Podľa mňa ja teda som sa poprvýkrát účastnila takéto konferencie. Je potrebné položiť aj otázku. Isté, že je veľmi príjemné zúčastniť sa tejto konferencie, ale nevyhneme sa otázke, možno je to iba príliš európska otázka, ale čo z toho? Aký úžitok neviem, či sú tam vždy tí správni ľudia prítomní, ktorí dokážu počúvať a potom vyvodiť dôsledky z toho, čo si vypočuli. Isté, že je vhodné a dôležité, aby ľudia, ktorých sa to týka, aby mali možnosť vystúpiť, aby mali možnosť e, povedať, aké majú problémy, ale ešte dôležitejšie je, aby príslušní politici vo svojich oblastiach sa snažili niečo urobiť, e, bojovať za to, aby naďalej boli delegácie aj e, delegácie ad hoc, ktoré by sa vysielali na takéto podujatia. Okrem toho je potrebné naďalej viesť dialog a snažiť sa hľadať eh, nedostatky, ktoré je možné napraviť v rokovaniach o obchode. Podľa mňa toto je tá najdôležitejšia otázka v tomto kontexte. V konečnom dôsledku mm, sme mali dojem, že každý si povedal to svoje, ale k ničomu sme nedospeli, k ničomu konkrétnemu podľa mňa toto si nezaslúžia tie e, menšiny tých pôvodných obyvateľov, ktorí tam chceli vystúpiť so svojimi problémami. Ďakujeme. Pani Šnýber-Jastrom, mm, myslím si, že v záveroch môžeme hovoriť aj o tom, čo ste spomenuli. Myslíte, že ak niekto chce okamžite zareagovať, tak môže. Pán Ponga, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bol veľmi rád, že som mal možnosť zúčastniť sa tieto delegácie v New Yorku, keď sme sa stretli s veľvyslancom. Som mal skutočne veľkú radosť a ja sám napokon som tiež pôvodným obyvateľom, ktorý prišla do Európskej únie, a možno som na druhej strane toho obrazu, že teraz už, ako som už povedal, som v Európskej únii, ale veľmi dobre chápem ich nepriaznivú situáciu. Nebolo poprvýkrát, čo som sa zúčastnil takéto schôdze, pretože bol som členom výboru pre dekolonizáciu. Toto bol teda ďalší aspekt týchto požiadaviek. Podľa mňa tie najzásadnejšie veci, ktoré spomenuli pôvodní obyvateľia a tohto obyvateľov sa týkajú predovšetkým lesov. Dopad klimatických zmien, ďalej e, zmeny, ku ktorým dochádza v ich spôsobe života. Ich e, prostredie, v ktorom žijú, by sa mohlo stať aj aspektom svetového dedictva. Aj na to je potrebné pamätať. Isté, že musíme zvážiť aj hospodársky rozvoj, to je pravda, ale myslím si, že to, čo spomenuli tieto malé národy, ktoré žijú v lesných oblastiach, aj toto nesmiem prehliadať. Naše krajiny v Európe si musia uvedomiť, aké požiadavky predkladajú tieto malé národy. To je jedna vec. Ďalšia vec, ktorá je dosť zjavná za požiadavky týchto menšín, sú ich politické požiadavky. Chcú, aby ich štatút bol uznaný ich vládami, Je to otázka múdrosti a rozumnosti. My musíme byť veľmi pozorní v tom, ako budeme pristupovať k týmto veciam. Na jednej schôdzi sme požiadali, aby nám uviedli aspoň zhruba percento implementácie uznesení, ktoré boli prijaté po týchto konferenciách v minulosti. A tí, ktorí viedli tieto schôdze, uviedli, že sa zaznamenal síce pokrok, ale ten pokrok nie je príliš e, rozsiahly. Mohli by sme sa teda snažiť, e, aby e, uznesenia boli lepšie implementované. Ďakujeme pekne, pán Bonga. Ak niekto chce zareagovať, aby tak trochu uzavrel otázky, ktoré tu odzneli, nech sa páči. Pani Kill najskôr má slovo. Ja by som najskôr, ak dovolíte, ešte poskytla doplnkové informácie e, v súvislosti s tým, čo tu odznelo o lesoch. Fórum, ktoré je naplánované na budúci rok, sa bude sústredovať na otázku lesov. Bude to teda skutočne veľmi aktuálna téma budúci rok. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlasí? A ja by som rada um, prepojila tieto správy z delegácie s otázkou, ktorú predložila dnes do poludnia pani Kiel Nielsen komisii v súvislosti s situáciou autochtónneho obyvateľstva západnej Papuji. Diskutovali sme s komisiou o otázke deforesty odlesňovania a tiež o právach pôvodného obyvateľstva. Počuli sme o tom, e, že prebieha norské bilaterálne partnerstvo s Indonéziou. Ak sa nemýlim, tak v tomto smere e, došlo k moratóriu v odlasňovaní. Teda nepochybne to je veľmi zaujímavé, pretože musíme podporovať spoluprácu medzi štátmi, aby e, skončili tieto škodlivé praktiky, ktoré nielen ni- ničia našu prírodu, ale ohrozujú aj tieto malé národy, to pôvodné obyvateľstvo na celom svete. Myslím si, že táto diskusia bola veľmi užitočná a celkom isté vaša účasť bola veľmi užitočná. Zdá sa, že teraz si lepšie uvedomujeme potrebu pamätať na to, že práva pôvodného obyvateľstva je niečo, na čo nesmieme zabúdať. Musíme to mať neustále na pamäti a musíme napraviť nedostatky v tomto smere z minulosti. Dúfam, že sa vrátime ešte k otázke, prepašte, ak sa mýlim, ale jediného národa, ktorý sa dá zaradiť do skupiny pôvodného obyvateľstva Európskej únie a to sú, to je populácia sámy vo Fínsku. A zase, že nie sme jediní, predsa len. Takže nebolo to celkom pravda, čo som spomenula. Ďakujem vám všetkým za účasť a za vašu vynikajúcu správu. Musíme pozorne sledovať aj odporúčania vašej delegácie. Týmto môžem uzavrieť našu schôdzu, keďže pán Martin s nami nebude dnes diskutovať. Naša ďalšia schôdza sa uskutoční budúci týždeň vo štvrtok o 9. hodine sa skutočne mimoriadne rokovanie za španielským predsedníctvom o ich záveroch v úsilí v oblasti ľudských práv počas ich predsedníctva. Nezabudnite na to, prosím. Ešte vám by som rada pripomenula, že predseda Buzek súhlasil s tým, že príde medzi nás a bude s nami hovoriť ako viete, náš pán predseda je veľmi aktívny v oblasti ľudských práv a veľmi radi o, s ním o tomto rokujeme, teda súhlasil, že príde medzi nás na náš podvýbor. Navrhol už dátum, je to trochu problematické, ale rád by som to spomenula tak, aby sme hľadali možno nejaké ďalšie možnosti. Je to štvrtok 24. júna o 15. hodine. E, v ten deň dopoludnia máme zasadnutie podvýboru, ale neviem, či by bol niekto ochotný alebo schopný prísť popoludní. Zdá sa, že nie je príliš veľký záujem. Budeme sa teda snažiť nájsť nejaký iný dátum. Nesmieme túto príležitosť premeškať. Ďakujem vám všetkým za účasť a uvidíme sa budúci že vo štvrtok.